Bien, mes chers collègues, cette séance est... Takže, vážení kolegovia, pani Gresle je spolupredsedajúcou tohto, tejto schôdze a štruktúra bude nasledovná. Budeme mať dve časti. A potom závery. 10.30 až 10. 50 alebo 55, máme tam 20 minút na prezentáciu od DG Budž a potom 20 minút otázky, odpovede formou Catch the Eye a potom komisia dostane 5 minút na odpovede s tým, e, že dokopy ďalšie otázky na 15 minút a potom budeme mať ešte 20 minút teda na prezentáciu DG Buč a Opäť, e, teda, ako som povedal, keďže je 15 minút a 5 minút e, komisia odpovede. Závery a potom nejaké výhľady do budúcnosti, to predstavia pani Gressler a pán Ashworth spoločne. E, naozaj máme toho veľa, času je málo a spolu s pani Gressle E, prípadne, keby ste mali nejaké ďalšie otázky, potom ich môžeme zaslať písomnou formou na sekretariat e, výboru rozpočtového, respektíve pre rozpočtovú e, kontrolu v najbližších teda dňoch, pokiaľ nestihneme to vybaviť ústnou formou. Komisia spraví prezentáciu veľmi konkrétnu, sú tam 8 hlavných tém, alebo je tam hlavných 8 tém prezentácie, takých hlavných pilierov tej prezentácie a takisto sa tam hovorí o návrhoch zmien. Tieňoví prav, e, spravodajcovia sú v prípade socialistov Vladimír Majenka, v prípade ALDE Nesmiali, v prípade GUE Liadi Riada, v prípade Zelených Ingrid Daran, v prípade PPK a kontrola Petri Salama, potom socialisti Ines Ayala Sender, ALDE, tam je ten istý tieňový spravodajca Timi Ali a v prípade zelených Bart 9 e, výborov, ktoré sa k tomuto e, vyjadria, boli informované o tejto prezentácii. E, takisto bolo dohodnuté memorandum o porozumení s piatimi z týchto výborov Agri, Regi, Ample, Tran a ITRE a na konferencii predsedov to bolo dohodnuté e, v prvej polovici januára. V rámci tohto memoranda o porozumení bol navrhnutý e, taký návrh e, kalendára, kalendáru, pričom v marci by mala byť predstavená správa a potom by sa mala hlasovať v maji 11. Čiže 30. marca by sa o tomto malo diskutovať aj na našich výboroch. Takže pani spolupredsedajúca, dáme slovo komisii Olivia Valbrujk spraví e, prezentáciu. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Uh, good morning to all. Dobré ráno vám e, všetkým. A začnem ich dnes touto prezentáciou, pretože chápem, že máme obmedzený čas a chcel by som dodržať rečnícky čas, ktorý vyhradil výbor Budeme sa zameriavať na e, prezentáciu, na niektoré e, obmedzený počet e, prvkov zmien a budeme sa sústrediť predovšetkým na zjednodušenia konečných príjimateľov a systém jednotných pravidiel, kombinovaných operácií, flexibilitu rozpočtu, ktorý je zameraný na výsledky a stimulovanie angažovanosti občanov. To je, sú témy, ktoré by som chcel pokryť dnes. Takže začnem veľmi dôležitým prvkom a to je zjednodušenie pre príjimateľov. E, toto e, bola jedna e, z najvýznamnejších požiadaviek verejných konzultácií a to bolo práve zjednodušenie pre poberateľov a príjmateľov. Chceme mať menej pravidel, ktoré by boli zjednoduchšie, ktoré povedie zníženiu miery e, rizikovosti a chybovosti nielen pre samotných občanov, ale aj pre samotnú administratívu. Chceme e, tu tieto zjednodušenia mať naprieč celou životnosťou e, projektov a platieb aj vo fázi auditu a kontrol ex post. Zamerali sme sa na platby a kde sa chceme zameriavať predovšetkým na konkrétne e, výsledky. Chceme odstrániť e, princíp e, neziskovosti v rámci zjednodušených výdavkov. Chceme zaviesť zjednodušené možnosti výdavkov, pretože sa chceme vyhnúť reportingu, ktorý by bol založený na vstupných údajoch výdajov. Chceme sa sústrediť na výsledky a chceme sa samozrejme vyhnúť akýmkoľvek eh, nepatričným náročným úlohám pre auditorov pri kontrolách ex post návrhy, ktoré komisia predložila, nezvyšujú automaticky výdavky. Pozrieme sa na všetky e, tieto zmeny e, konkrétnym spôsobom jednu po druhej. E, čo sa deje vo fáze podania žiadosti pre potenciálnych žiadateľov? Odstránili sme auditové požiadavky, ktoré boli pre všetky granty nad 750 tisíc eur a odstránili sme tieto požiadavky e, pre operačné granty nad 100 tisíc eur. Samozrejme, toto zladíme ešte s národnými auditovými e, požiadavky. Samozrejme, pokiaľ e, existujú nejaké národné auditové požiadavky, tak ich chceme poznať a chceme ich vidieť. Budeme sa snažiť, aby neboli žiadne auditové požiadavky nad mieru využitia týchto prostriedkov aby sme nemuseli uh, robiť audity u žiadateľa, ktorý si ešte ani nie je istý, uh, že prostriedky vôbec dostane. My sme odstránili túto eh, povinnosť pre špecifické prípady, predovšetkým pre žiadateľov, ktorú sú fyzické osoby. Tam takáto požiadavka pre takúto kategóriu žiadateľov, mm, respektíve konečných príjmateľov, nie je potrebná. Potom sú tu jednorázové príspevky, respektíve príspevky v nehotovnostnej forme alebo v nepeňažnom plnení. Chceme zjednodušiť, e, pokiaľ e, sú e, neoprávnené, tak ich nebudeme kontrolovať. To je priame zjednodušenie. V minulosti všetky osoby eh, museli zasielať informácie o finančných kapacitách a eh, táto verifikácia už eh, neplatí napríklad pre fyzické osoby, ktoré sú požívateľmi priamej pomoci. Prejdeme teraz na konkrétne hm, príklady, ktoré sa týkajú nepeňažného plnenia a k tomu sa dostaneme za chvíľu. Takže čo sa týka aj zjednodušenia vo fáze podania žiadosti. Tieto zmeny nie sú e, uskutočnené v nejakom váku, ale dejú sa v rámci úsilia e, komisie, e, v rámci úsilia elektronickej správy a elektronickej vlády. Prechádzame na korporátny elektronický systém pre žiadateľov, ktorý bol založený na príklade Horizontu 2020. A Snažíme sa harmonizovať e, postupy e, pre ďalšiu generáciu vynakladania prostriedkov. To by malo plniť aj širšie ciele lepšie harmonizácie a elektronickej verejnej správy. Teraz e, prejdeme do fázy pladieb. Čo sme zjednodušili tam? je to predovšetkým využívanie zjednodušených možností výdavkov. Toto sú predovšetkým e, jednorázové platby, e, jednotkové platby a paušálne platby. Prečo je to? E, prečo si myslíme, že tieto zjednodušené možnosti výdavkov sú dôležité? Pretože sú zamerané na výsledky, znižujú administratívnu záťaž a poskytujú dodatočnú flexibilitu toto je veľmi zásadná zmena kultúry pre komisiu, pre nás a nemáme zatiaľ e, pravidlo, na základe ktorého e, by náš predstaviteľ mohol povedať, že teraz sa budeme e, zameriavať na výsledky podľa zjednodušených možností v výdavkoch. Takže je tam veľmi jednoduchý princíp dodržania týchto pravidel alebo vysvetliť, prečo sa použili iné postupy. V súčasnosti máme tzv. princíp vstupu, kde sa sústredujeme predovšetkým, aké sú náklady jednotlivých akcií, ako je napríklad personálne náklady zaškolovania napríklad mladých podnikateľov. Budeme sa však sústrediť v tej nadchádzajúcej fáze, po tej reforme, na e, výstupy, čiže aké sú výstupy zo školenia a budeme sa sústrediť na počet zaškolených a to ovplyvní e, celú akciu. Čo sa týka zjednodušenia, v, súč- e, v súčasnosti e, celá komisné kolegium musí autorizovať zjednodušenie možnosti vykazovania nákladov a podľa nových pravidel to bude trvať maximálne dva týždne namiesto dvoch mesiacov zjednodušené možnosti nákladov v súčasnosti spôsobujú e, problémy, keď sa týkajú novej oblasti, kde nemáme historické dáta. A preto sme nemohli implementovať e, zjednodušený postup v súčasnosti, respektíve podľa nových pravidel sa budeme sústreďovať na štatistické alebo historické údaje, alebo na odborné stanovisko, čo zjednoduší využívanie e, zjednodušených možností nákladov. Ďalším prvkom, ktorý je nesmierne dôležitý, a ktorý je vlastne celkový rozsah zjednodušených možností nákladov. V súčasnosti sa môžu takéto náklady implementovať iba pre program ehm, v budúcnosti sa budú môcť eh, implementovať na jednotlivé opatrenia naprieč všetkými programami. Takže v súčasnosti napríklad jednotkový náklad na cestovné výdaje účastníkov v EU projektoch e, sa stanovali e, pre každý program zvlášť. V budúcnosti e, sa budú stanovovať pre všetky programy súčasne. Takže toto je významné zjednodušenie, ktoré prospeje koncovým, respektíve konečným príjimateľom. Aké sú ďalšie príspevky a platby? A to sú zjednodušené príspevky čo to znamená? Sú to spôsoby, ako eh, preplatiť eh, platby, ktoré nie sú založené na nákladoch, ale sú založené na výsledkoch. A preto záleží, táto, táto platba bude podmienená konkrétnym eh, výsledkom. Samozrejme, to je možné iba pre niektoré typy programov. Prvý príklad sú to akcie, ktoré vytvárajú E, podnety e, namiesto toho, aby vytvárali nejakú sieť kompenzácií pre e, konečných príjimateľov. Napríklad je to podpora výrobcov, aby napríklad produkovali víno obnoviteľným spôsobom. To im umožní kombinovať ďalšie dva dve podmienky. To znamená, je tam eh, energetický vstup a zároveň je tam napríklad eh, výroba vína. To znamená, že tam je aj iné plnenie ako to, ktoré je stanovené legislatívou. Napríklad eh, platba za presídleného utečenca v rámci fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Takže sme spokojní s tým, že jeden človek bol e, presídlený a na to legislatíva bude stanovovať určitú sumu. E, ďalší prvok, ktorý je nesmierne dôležitý, e, a to skôr v tom symbolickom duchu, ale ja si myslím, že je to veľmi dôležité pri komunikácii s občanmi. Chceme zaangažovať občanov v implementácii európskeho rozpočtu na všetkých úrovniach, a to na úrovni manažmentu, alokácií a riadenia chceme brať do úvahy názory občanov, čo je to, čo e, vlastne chcú a na čo by mali byť vynakladané e, prostriedky EÚ, či je to infraštruktúra napríklad, alebo škôlka. Je to pre občanov veľmi e, dôležité, čo navrhneme v oblasti dobrovoľníckej práce, pretože dobrovoľnícká práca nemôže byť plne zobraná do úvahy, takže musíme to e, brať do úvahy nasledujúcim spôsobom v budúcnosti. Nebudeme penalizovať mimovládnu organizáciu za to, že využíva dobrovoľníkov. Na druhej strane e, táto bezodplatná práca nemôže byť nikdy kompenzovaná a toto vám ukážem na konkrétnom e, príklade. Takže povedzme, zoberme si e, MVOčku, ktorá je aktívna e, v oblasti nediskriminácie. Máme tu náklady akcie, ktoré, povedzme, ktoré sú povedzme 100. Z týchto 100 je 50 plnených dobrovoľníkov a zvyšok sú personálne náklady. Je tu miera spolufinancovania 80, takže v tomto prípade by ste dostali 40. V budúcnosti eh, by môžu dostať eh, eh, môžu dostať 50 takže eh, je tam stanovený eh, strop eh, financovania tejto akcie. Takže v tomto prípade takže budú mať pokryté všetky náklady, ale nebudú preplácané náklady na dobrovoľníkov. Toto je vlastne snaha o našu nediskrimináciu dobrovoľníckej práce. čo sa týka odstránenia princípu neziskovosti. Eh, Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa k tejto záležitosti vrátili, pretože eh, vygenerovala množstvo otázok. Sú určité hranice eh, pri odstranení tohto princípu. Ten jeden z tých hraníc hovorí, že nikdy nepraplatíme viac, ako sú oprávnené náklady. Nikdy nedovolíme akumuláciu európskych fondov. A tým dôvodom, prečo si myslíme, že toto nie je problém, je to, že projekty, ktoré majú generovať e, zisk, nie sú predmetom financovania z fondov, ale sú financované prostredníctvom finančných nástrojov. Takže e, fondy sa tak či tak pochybujú, pohybujú v oblasti, kde sa negeneruje zisk. E, pokiaľ sú ziskové projekty, ktoré nie sú pokryté finančnými nástrojmi, potom môžu byť financované grantami. Takže samozrejme to odstranenie tohto princípu vyvolalo niekoľko otázok, na ktoré teraz zodpovieme. Je tu niekoľko záležitostí, ktoré musíme pri posudzovaní princípu neziskovosti grantu posúdiť Musíme definovať akceptované oprávnené náklady, e, stanoviť mieru spolufinancovania a e, obmedziť maximálne množstvo grantu, respektíve e, nenávratnej finančnej pôžičky. A samozrejme musíme stanoviť príjmateľov akciov a vypoču, vypo, vypočítať pro ráta. Je to veľmi náročné a ťažkopádne, čo sa týka jednotlivých procesov. My odstránime niektoré z týchto krokov a v podstate budeme mať iba prvé tri kroky. To by mohlo mať dopad na eh, vynakladanie eh, finančných prostriedkov. Toto je iba malý príklad. Avšak tento príklad eh, dokazuje, že máme trochu lepšiu mieru financovania zo strany EÚ a myslíme si, že to naozaj zlepšuje situáciu e, e, príjimateľov e, bez nejakých dodatočných reštrikcií. Nemyslíme si, že tie odstránenie týchto krokov bude mať nejaký významný dopad na rozpočtovanie a vzhľadom na to, že veľa projektov, ktoré generujú zisk, bolo presunuté na finančné nástroje. Ďalším dobrým krokom pre príjimateľov je princíp jednotného alebo jediného auditu. Je to e, proces, ktorý bere do úvahy aj posúdenie e, inými orgánmi. To, toto je kľúčové pre medzinárodné organizácie. Častokrát sme navštívovali tretie krajiny, kde sa mimovládne organizácie e, stiažovali na komplikované využívanie európskych fondov to je práve postup, ktorý chceme implementovať aj s ostatnými donormi, aby sme mali princíp jediného auditu. Musíme pouzatvárať e, dohody partnerstva o finančnom rámci. Toto je konkrétny príklad. V prípade, kedy podporujeme respektíve delegujeme e, európske fondy medzinárodným organizáciám, ktoré fungujú e, v teréne. E, tieto medzinárodné organizácie monitorujú mimovládnu organizáciu, ktorá projekt implementuje. Takže náš audit neustále sleduje rovnakú, rovnaké programy. Sú tu audity zo strany medzinárodnej organizácie, zo strany donorov, zo strany EÚ a, a potom samozrejme z Európskeho dvora auditorov a z externého auditora. To je vlastne 5 auditov, ktoré kontrolujú jeden program. Čo navrhujeme v budúcnosti je je spolahnuť sa na audit, ktoré vykonáva medzinárodná organizácia, pretože obvykle e, je v súlade s medzinárodne akceptovanými e, normami a e, budeme akceptovať výsledky a budeme im veriť pri dobrom využívaní týchto prostriedkov. Samozrejme, ak budeme mať akúkoľvek pochybnosť alebo indikáciu toho, že tieto prostriedky nie sú vynakladané korektne, e, budeme auditovať e, opätovne. My sa nevzdávame práva auditovať, avšak e, nechceme ich vykonávať tam, kde si myslíme, že projekty sú vykonávané správne, tak či tak. Myslím si, že dokončím e, prvú časť na mojej prezentácii a potom prejdem na finančné nástroje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto jasnú prezentáciu. Vidíme, že ak sa schvália úpravy finančných pravidiel, môže to výrazne zjednodušiť administratívnu záťaž, byrokraciu. Navrhujem, aby najskôr sa dostal k slovu spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som naozaj povedať, e, že je pred nami naozaj veľký kus roboty. Toto sú veľmi významné a komplexné zmeny e, nastavenia rozpočtu. A to sú najvýznamnejšie zmeny, ktoré vidím ako spravodajkyňa od roku 2005. Preto by som chcel e, povedať, že je pred nami významná zmena v textoch, ale nemáme na nich žiadny čas eh, posúdiť ich. A to nie je v poriadku. Chcel by som naozaj eh, v poriadku. Ja si eh, vyhradzujem právo, tak povedať, zatiahnuť ručnú brzdu a vysporiadať sa s tými ťažkosťami, ktoré môžeme čeliť. Máme tu informáciu, ktorá má 780 strán, na ktorú som trávila Vianoce a Nový rok. A a to ma rozčulovalo, pretože tento návrh by mal e, súčasné e, pravidlá e, zmeniť, rovnako ako implementáciu rozpočtu, pretože pravidlá implementácia a pravidlá aplikácie samozrejme obsahujú aj indikácie, ktoré sa týkajú personálu, ktoré zaobchádzajú a plnením a pridelovaním rozpočtovaných prostriedkov. A to je samozrejme princíp. Ale teraz nemáme už iba pravidlá Eh, aplikácie, avšak eh, tu je nejaká časť vynechaná. A určité časti, ktoré predtým eh, podliehali určitým častiam, boli presunuté v rámci legislatívy inám. Chcela by som vás preto na to upozorniť, že tie hlavné zmeny neznamená, že máme E, staré texty, ale to sú staré texty, ktoré sú nanovo usporiadané aj s novými e, zneniami, napríklad e, všeobecné povolenia sponzoringu. Takže máme ďaleko siahle zmeny. Tieto texty a znenia nie sú dohľadateľné. Padajú nám nové znenia z neba bez nejakého bližšieho odvodnenia, prečo to znenia je E, nové. Takže pre nás je to taká veľká skladačka, také veľké neznáme, e, ktoré musíme rozobrať a znovu poskladať, aby sme mali v tom prehľad. Ja som sa zasadzovala e, za to, keď, aby sme mali jednotnú knihu a pravidiel. Teraz sme túto ambíciu dosiahli, avšak texty správe e, z pravidel aplikácie e, sa zmenili a majú sa stanoviť nové usmernenia. Čiže máme pred sebou iba jednu časť a s tým takisto nie som e, uzrozumená. Samozrejme, tieto pravidlá ešte častokrát nie sú právne záväzné, takže keď chceme mať E, musíme vedieť nielen, čo implementuje komisia, ale musíme samozrejme nastaviť na tom, aby to boli jednoznačné. Musíme, e, nesmieme pripustiť, aby si každý e, napísal nejaké vlastné úsmernenia, ktoré, bude, ktoré budú určovať, akým spôsobom sa naklada s týmito prostriedkami. Tento cieľ je zakotvený v samotnom princípe v jednotných pravidlách, ale toto je zásadná kritika, ktorú som chcela vysloviť Máme tu potom usporiadanie podľa jednotlivých sekcií a ani tam sa e, samozrejme ani nepodarilo e, to jasne nastaviť na rozpočet a integrovať ich správnym spôsobom. A e, bude to samozrejme náročné a chcela by som poukázať práve na ten bod, že tu máme ďaleko siahle zmeny. A jednoznačne na to potrebujeme e, viac e, času. Túto debatu už máme 5 e, rokov. Chceli by sme vedieť, aké sú tie obmedzenia pre komisiu. Takže máme definície, ktoré sa čiastočne protirečia a ktoré sú v rozpore s inými dokumentami komisia. My sme to my sme už hovorili o e, pákovom efekte a e, samozrejme chýbajú definície e, slov, ako je napríklad output, respektíve výstup. Ja to považujem za škodu, pretože to zameranie sa na výsledky sme dosiahli iba v tej menšej miere to, pretože nedodržiavame e, túto, e, toto orientovanie sa na výstupy alebo e, výsledky iba v niektorých častiach, v niektorých častiach vôbec nie je prítomné, pretože sa musíme snažiť, aby toto orientácia na výsledky bola jasne zadefinovaná. Čo je vlastne ten výstup, čo je vlastne ten output, ako ho meriame. A samozrejme potom to znovu sformulovali v pozmeňovacích návrhoch. Takže z pohľadu parlamentu je eh, pre na, pred nami ešte veľký kus eh, robotu. Eh, komisia si vyhradila teraz ešte viacej práv a snaží sa hm, aj nás vytlačiť z niektorých záležitostí v tom, čo ste predložili. Ja v zásade nie som proti tomu, čo ste predložili. Ja si myslím, že ten návrh je férový. Chcem však iba poukázať na to, že napríklad iba stratégia, čo sa týka budov, má možnosť stavebných projektov umožňuje e, prenášať e, náklady z roka na rok. Aby, ide nám o to, aby boli dodržané e, minimálne rozpočtové pravidlá, kde sa môže v konečnom dôsledku vykonať ešte viac výdavkov ako doposiaľ. Čo sa týka trastových fandov, to znamená, že už nemôžeme toto e, vykonávať. A s tým sme nemali dobré skúsenosti. A chcem iba poukázať na to, že potrebujeme aj od vás spätnú e, väzbu. Akým spôsobom sa to bude implementovať? A to samozrejme e, je v rámci princípu jednotného rozpočtu. Čo sa týka auditov, ja som za jediný audit, avšak v tých prípadoch, kde je EÚ tým hlavným prispievateľom a hlavnou financujúcou organizáciou, potrebujeme aj dodatočné nástroje, pretože v prípade e, e, reportingu voči inštitúciám EÚ, to znamená aj voči nám, by sme sa e, uspokojili e, s pravidlami reportingu iných e, tretích organizácií, bez toho sme vedeli, aké sú tieto pravidlá týchto tretích organizácií. Tam musíme e, žiadať dodatočné vysvetlenie. Čo sa týka kosponzoringu a sponzoringu, tam musíme na tom rovnako popracovať. Ďalším bodom, na ktorý by som chcela poukázať, je, že sa plánuje nepriamy manažment a partnerské dohody s týmto e, rozpočtom. To otvára možnosť a ďalší stupeň dodatočných analýzy. To, e, zavedie to ďalší stupeň analýzy bez toho, aby sme si to vôbec všimli a e, uvedomili. A musíme si to takisto rozmyslieť, či komisia preberá a bude vykonávať túto prácu tak, ako je to naplánované v nepriamom manažmente. Čo sa týka eh, dohody o eh, službách, či už sú to eh, uzatvárané s agentúrami alebo inštitúciami EÚ bez zapojenia kolegia. Ja osobne nie som za to, pretože keď sa komisia rozhodne že e, nebude robiť určité veci, potom to bude neodsahlásené kolegiom alebo riaditeľom. Tak si to môže jednoducho odsúhlasiť. Takže vidím tu e, veľké množstvo možností a máme naozaj dávať takýto veľký priestor e, správam. A to ešte nevieme, čo sa deje pri obstarávaní. Chcela som zaangažovať aj e, výbor pre vnútorný trh, e, avšak nechcú k tomu e, vydať nejaké stanovisko, čo považujem za škodu, pretože by sme mohli mať aj stanovisko kolegov, ktorí majú lepší vhľad, pretože v nich sa týka mnoho vecí z príloh. A ja som e, e, za ten návrh, ktorý sa týka možnosti nákladov, teraz e, zjednodušenie vykazovania nákladov alebo zjednotí možnosti nákladov zlyhávajú, pretože sú previazané s reálnymi nákladmi. Avšak chcem poukázať aj na to, že sú tu určité protirečenia v texte že ten, ktorý naozaj podpisuje tieto výdavky, bude mať e, plnú zodpovednosť a plné ručenie. Avšak zároveň má e, všetky možnosti schváliť pre primateľov e, pomoci všetky zjednodušené možnosti. A chceli by sme, aby to, to opäť schvaloval autorizovaný, respektíve autorizujúci úradník Takže mám určité pochybnosti, že tento bod zjednodušovania sú, budú naozaj reálne fungovať. Nechcem, nechcela som predložiť toľko návrhov na pozmenenie, ale potom som si to znovu premyslela a vidím, že s nejakými ľahkými zmenami to nemôžeme uspokojiť. Ja sa chcem len zdôrazniť, že som hm, naozaj za zjednodušenie, avšak nie je jednoduché iba šmahom ruky vyškrtnúť opatrenia, ktoré majú dlhodobú e, históriu. Avšak obávam sa, že aj eh, s kolegom Ešvotom eh, budeme mať ešte veľa roboty. Hovorili sme o 20 článkoch a to trvalo 2,5 hodiny a je tu pred nami ešte ďalších e, vyše 40 e, článkov. A e, jednoducho ten čas, ktorý máme k dispozícii na to, nestačí. Som veľmi zvedavá, ako bude prebehať diskusia na rade. A myslím si, že je tu niekoľko záležitostí, ktoré musíme veľmi hĺbkovo a dôsledne prejednať aj s ostatnými výbormi, s výborom pre rozpočet. Takže moje prvé stanovisko je také zmiešané. Viem si predstaviť, čo by sme mohli pokračovať v tomto návrhu e, ďalej. Avšak nie všetko, čo vydávate za zjednodušenie, je úplne jasné. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Merci, avez... Ďakujeme pekne, pani Gressle. E, mali ste e, teda veľmi príjemné vianočné sviatky, ako vidíme. Ďakujeme pekne za tieto vaše vysvetlenia ktoré nás vracajú do reality. Pán Ashworth, nech sa páči. Uh, chairman, thank you very much. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja iba niekoľko uh, pripomienok, uh, ktoré sa spomenuli v prvej časti tejto správy. Uh, to sú nasledujúce tri body. Čo sa týka celej záležitosti zjednodušenia, ja to e, vítam a absolútne súhlasím e, s pripomienkami, ktoré predniesla pani e, Gressle. A samozrejme, aj v mojom záujme som bol aj ja spravodajcom pri zjednodušovaní spoločnej polnohospodárskej politiky. Ja si osobne myslím, že zjednodušenie je veľmi kľúčové pre konečných príjimateľov, pretože to zavádza zjednodušené a zrýchlené vynakladanie rozpočtov EÚ odľahčuje to administratívu a je to aj e, problém, ktorý znižuje mieru chybovosti a na to nesmieme zabúdať. A oceňujem práve e, tú pripomienku, ktorú e, komisia povedala že ide o zmenu kultúry a vnímania. Mám tu však aj určité obavy, ktoré sa týkajú vlajkových politík, ktoré bolo sústredené na výkonové rozpočtovanie. Je tu niekoľko problémov. Akceptujem absolútne, že výkonové rozpočtovanie je kľúčové na to, aby sme lepšie využívali obmedzené rozpočtové prostriedky. Je tu e, samozrejme ale problém stanovenie e, ukazovateľov toho, čo vlastne znamená e, tento výkonové rozpočtovanie ale je tu aj jasný konflikt medzi ukazovateľmi výkonového rozpočtovania a zjednodušeného vykazovania nákladov. A musíme jasne chápiť, čo vlastne chceme dosiahnuť pri výkonovom rozpočtovaní a akým spôsobom to e, bude fungovať spolu s zjednodušením možností výdavkov. Myslím si, že podceňujeme mieru náročnosti ktorú budeme musieť prekonať, pre, prekonať na to, aby sme dosiahli to, čo chceme. Musím sa prispať, že nestravil som Vianoce tým, že som čítal túto správu. Avšak je neuveriteľne komplexná a fakt, že prepája eh, prácu toľkých výborov, eh, musíme naozaj venovať veľkú mieru našeho času, aby sme to skončili na čase. V prvom rade by som eh, chcel poďakovať eh, Obrichtovi a jeho kolegom za jeho eh, podporu, ako aj jeho kolegom. V prvom rade by som chcel eh, pripomienkovať princíp neziskovosti. Chcel by som počuť od komisie, aké je odôvodnenie k tomuto kroku. Moji kolegovia budú mať určité pochybnosti, čo sa týka otázky, schémy jediného auditu. Eh, ja som za, avšak eh, otázka je, že kto bude kontrolovať, či existuje ekvivalencia eh, v regulačnom rámci medzi medzinárodných organizácií, ktoré budú vykonávať tieto audity. A myslím si, ešte som chcel spomenúť zníženú mieru času, ktorá sa vyžaduje na kontrolu zjednotušeho možnosti vykazovania nákladov. Hovorili ste, že to nebude založené len na historických údajoch, ale aj na odbornom stanovisku. Otázka je, že kto je v tomto prípade, eh, prípade odborník. A časť 2 hovorí o fyzických osobách. Eh, Chýba mi niečo, ale čo nie je fyzická osoba? Čo nie je fyzická osoba? Dobre, takže to sú e, prvé otázky. Merci, monsieur Ashworth. Ďakujeme pekne, pán Ashworth, pani Šulin. Hvala za besedo, predsedujúči. E, toplo pozdravljam ta predlog. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som oceniť tento návrh komisie, vďaka ktorému získame väčšiu flexibilitu v E, rozpočtu a tiež sa zjednodušia pravidlá e, prijímania prostriedkov z Európskej únie. Aktuálne platný viacročný finančný rámec zahrňal množstvo problémov. A keď e, sa potvrdil tento viacročný finančný rámec pre 4 rokmi, neboli ešte také závažné problémy s migráciou, s terorizmom a tak ďalej. E, týkalo sa to iba 3 eh, obáv našich občanov. V súčasnosti znepokojí našich občanov nezamestnanosť. 45 Európanov sa domnieva, že najzávažnejším problémom Európskej únie v súčasnosti je migrácia, ďalej na druhom mieste je terorizmus, čo je problém pre zhruba 30 Európanov podľa Eurobarometra Musíme konať rýchlo a iba tým si získame dôveru našich občanov. Ako vieme, táto dôvera sa stráca a tým vlastne získavajú na podpore populisti. V Slovensku zvykneme hovoriť, že ten, kto dáva rýchlo, dáva dvakrát. A to sa nám podarí len, ak budeme mať dostatočnú flexibilitu v rozpočte. Myslím si teda, že zjednodušenie pravidiel pre prístup k prostriedkom z európskeho rozpočtu je veľmi e, pozitívny návrh. Ja ho teda e, oceňujem. Pri stretnutiach s občanmi a so svojimi voličmi sa ma neustále pýtajú, prečo sú e, pravidlá na získanie prostriedkov z rozpočtu také zložité. Niektorí dokonca veria rôznym konšpiračným teóriám. Tvrdia, že postupy sú také zložité preto, aby občania sa nedostali k prostriedkom z rozpočtu vôbec. Uh, Európska únia ich e, údajne vôbec nechce poskytnúť svojim občanom podľa týchto teórií. Teda zjednodušenie je e, potrebné, na tom sa všetci zhodneme, ale musíme byť veľmi opatrní pri snahách o zjednodušenie, aby to bol transparentný, efektívny proces, tak ako už spomenuli obaja spravodajcovia. Podarilo sa dosiahnuť dohodu minulý rok medzi troma inštitúciami o tom, že Legislatíva by mala byť lepšia, kvalitnejšia. Nechceme žiadne ďalšie administratívne zaťažovanie. Chceme, aby um, to boli praktické pravidlá, ktoré sa budú dať ľahko plniť. Myslím si, že toto je dobrý návrh. Hovorí sa to totiž o zjednodušovaní, harmonizácii, ale ešte stále je pred nami veľa práce, ak chceme dosiahnuť konkrétne výsledky v našom riadení. Čo sa týka jednotných auditov a e, ďalej vychádzanie z auditov iných inštitúcií, chcem sa opýtať, e, ako si môžeme byť istí, že audity medzinárodných organizácií budú mať dostatočne vysokú úroveň a že budú aj plniť svoj účel. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Sarvama. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcel by som sa najskôr poďakovať komisii za veľmi ambiciózny návrh. Súhlasím so spravodajkyňou pani Gresle v tom, že čokoľvek urobíme v snahe zamerať sa na výsledky, musí to byť e, naozaj správne zacielené, inak e, to nebude mať žiadny zmysel. Predpokladám, že tento obrovský projekt e, však by mohol celú vec ešte viac skomplikovať, ak sa pokúsime nejako povrchovo zaviesť nejaké zdanlivé zjednodušenia v snahe zamerať sa um, na výsledky. To je jedna vec. A ďalej, chcel by som pripomenúť komisii jednu vec. Parlament v roku 2015 s veľkou väčšinou odobril v pléne koncept rozšírenia tohto eh, prístupu zomreného na výkon aj na kontrolné aspekty rozpočtu aby sa to teda týkalo aj kontroly. Ja e, chápem, že je to veľmi zložité, napríklad v oblasti polnospodárstva. Nepredpokladám, že e, sa bude dať nejako e, vyčísliť konkrétny výsledok, ktorý dosiahnu polnospodári, čo presne sem podarí priniesť na trh, ale um, očakával by som, že to, čo si získalo takú veľkú väčšinu podporu v pléne, sa podarí presadiť. A síce v členských štátoch, kde sú jasne systémy, ktoré fungujú, že by sa to tiež zohľadnilo v tom, ako by mali prebiehať tieto kontroly. Ja toto považujem za veľmi dôležité. Inak môžem spravodajcom, obom spravodajcom zaželať veľa úspechov e, v ďalšej práci. Merci, le message est entendu. Euh, la parole est à monsieur Pirinsky. Ďakujem pekne, pán Pirinsky. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa o stručnosť. Vyjadrím sa k otázkam, ktoré podľa mňa by sa mali vnímať e, ako prioritné. Najskôr spomenulo to aj pani Gresle, e, vyplýva to z dôvodného, dôvodného memoranda a síce, že hlavné ustanovenia pravidel sa presunú e, do finančného naredenia, pričom menej významné prvky budú v prípade potreby zapracované v jednotlivých prípadoch v interných pravidlách komisie alebo v úsobeniach, ktoré zverejňuje komisia. Toto podľa mňa je veľmi nejasné. To presne bude rozhodovať o tom, čo sa zahrnie kam, čo všetko bude súčasťou usmerenia interných pravidel a tak ďalej, aké interné pravidla to budú a tak ďalej. Je to e, veľmi nejasný začiatok ehm, celého toto presú ďalej. Po druhé, stiahnutie zásady o neziskovosti. Chcel by som zvrať, že nebudem opakovať všetky otázky, e, ktoré tu už zazneli, ale vo vašej prezentácii, kde sa hovorí o stiahnutí tejto zásady, ste vypustili 4. E, a 5. bod asi za zadefinovanie dokladov o konkrétnych krokoch. Iba niektoré doklady budú relevantné a v prípade prebytku prijatej sumy a síce zisku. Ako je možné stiahnuť, e, zneplatniť tento princíp neziskovosti, ak sa to vôbec nebude brať do úvahy, k akému možnému zisku došlo. Podľa mňa je to úplne nelogické. Ďalej po tretie. Jednotné pravidlá, aby sa to zosúladilo medzi grantami a finančnými nástrojmi, teda čo sa týka grantov, ak sa e, budú vnímať ako doplnok k finančným nástrojom, ak sa skombinujú e, v jednom procese, môže to byť zmysluplné, pretože pravidlá pre finančné nástroje sú lepšie zacielené, menej zložité ako v prípade grantov, ale aj to je podľa mňa hlavná otázka, akým smerom sa chceme uberať. Či chceme viac podporovať finančné, finančné nástroje a menej grantov, čo by v podstate dávalo zmysel, ale Nedá sa automaticky predpokladať, že um, presne toto má komisia v pláne. Ďalšia otázka. Otázka trastových fondov. Tu sa otvára celá nová oblasť smerovania prostriedkov v Európskej únii aj s tým sú spojené podľa mňa dosť eh, veľké otázniky. Už eh, samozrejme definícia interných a externých eh, krokov je nejasná. Ďalej sa hovorí o tom, že tieto trasové fondy sa môžu vytvoriť aj s cieľom interných krokov a tiež ste uviedli, že v prílohách sa to môže uviezť aj s mm, cieľom podporiť energetiku, čo sa nejako nedá presunúť do trastových fondov, kde sú vlastné pravidlá, ďalej bankový účet, ktorý nebude podliehať žiadnemu dohľadu. A na to upozorňuje parlament a má to v právomoci konkrétne výbor pre rozpočtovú kontrolu. A posledná časť, ktorá podľa mňa je tiež veľmi nejasná, a síce komisia to v skutočnosti hovorí o riadení alebo o plnení. Hovoríte o riadení, o manažmente prezentácii, ale v novom texte e, sa tento pojem vôbec eh, nespomína. Zdá sa, že zámerne eh, v platnom nariadení sa uvádza konkrétna definícia priameho, nepriameho a spoločného prístupu riadenia, ale ide naozaj v pravom slova zmysle o um, riadenie, teda priame, nepriame a spojené. V novom texte sa hovorí o nepriamom plnení, nie o riadení. A um, celý text sa upravil takým spôsobom, ktorý by naznačoval, že komisia sa trošku vzdialuje svoje primárnej úlohe asi síce zodpovednosti za rozpočet. Snaží sa e, formulácie zneutralizovať, teda osoby, ktoré, dajme tomu, plnia rozpočet únie a tak ďalej. Vzniká dojem, že je tu snaha trošku sa um, obrátiť chrbtom eh, k povinnostiam, ktoré komisia má z hľadiska eh, dbania o to, či sa eh, rozpočtové prostriedky spravujú, riadia správne. Tento obrovský proces je spojený s rovnako veľkým množstvom nejasných otázok, respektíve odpovedí. A ako už kolegovia uviedli, časový plán v ktorom by sme údajne toto všetko mali doriešiť, podľa mňa je e, e, neprimeraný. Času bude príliš málo. Ja teda súhlasím s pánom Sarvomám, že z toho namiesto zjednodušenia napokon môže byť jedno obrovské monštrum. Ďakujem pekne, pán Olbricht, ako posledný. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko poznámok. Myslím si, že E, sme mali najskôr dojem, že parlament byčkával na rokovania o Brexite, nič sa nedialo a teraz máme všetci pocit, ako by sa všetko muselo vyriešiť veľmi rýchlo. Bez ohľadu na rokovanie o Brexite, čo podľa mňa tiež nie je správny prístup, pretože rokovania môžu ovplyvniť aj e, toto dianie. Máme teda pred sebou veľa práce a to by sa malo ešte uzavrieť pred novým bezročným finančným rámcom, pretože tento nový rámec musí byť postavený na niečom jasnom a stabilnom. Ďalej ďalšia vec. Ak je to zložité pre Gresle, čo máme povedať my, my ostatní, Myslím si, že um, ani postavička zo Star Wars by nám nepomohla to vyriešiť. Moja Um, angličtina, obával som sa, je veľmi slabá, keď som nepochopil pojem eh, fyzickej osoby. E, nebolo to niečo, čo by e, som poznal, možno to bol však nejaký skrytý pojem. V každom prípade hovoríme vážne, ide tu o kombináciu rôznych prvkov, niektoré z nich e, sú veľmi taktické, e, pardon, veľmi odborné a dajú sa vyriešiť tým, že o nich budeme podrobne hovoriť. Niektoré z nich sú však hlboko politické, napríklad eh, spoločné riadenie eh, na rozdiel od eh, nepriamého či priamého riadenia. To je politická otázka ďalej. Druhá vec, trastové fondy. Hovoríme tu o satelitoch. Dnes popoludne budeme hovoriť konkrétne o galaktických fondoch. Toto presne súvisí s touto problematikou ďalej. Ako e, vôbec pochopíte celý pojem rozpočtu zameraného na výkonnosť? Rozpočet e, sa o mnoho viac týka rôznych ukazovateľov, ale zároveň tu vidia aj o pridanú hodnotu, ktorú môže Európska únia priniesť. To je podľa mňa otázka na ekonómov. Teda či je to politický pojem, alebo či sa tu um, budeme snažiť opierať o konkrétne ukazovatele ďalej. EFSA je e, na rozdiel od e, ESI na toto tiež neexistujú jednotné názory. E, niektoré zastupcovia komisie tvrdia, že sa to navzájom doplňa, že je to jedna politika a tak ďalej. Iní tvrdia, že to navzájom spolu vôbec nesúvisí a že sú to úplne oddelené veci. Teda doplňa sa to navzájom, alebo to vôbec nesúvisí. Nejde tu o nejaký odborný, odborný zložitý koncept. Nejde tu o FC či ESIF, či by sa mali vnímať ako súčasť toho e, istého, ale ide tu o celý koncept. Ja nechcem nejako spochybňovať e, kompetentnosť komisie, ale e, vidíme to aj inde. Napríklad včera na výbore Regi sa uviedlo, že štrukturálne fondy e, sa nedajú vnímať ako súčasť FC. E, e, ďalej padla otázka, či je možné presúvať prostriedky zo štrukturálnych fondov do fondu FC. Teda je to štrukturálna otázka alebo politická otázka? Teda medzi FC a ESIF. Som veľmi rád, že je to snaha dosiahnuť skutočnú zmenu, nie o nejakú umelú úpravu ale musíme mať na pamäti, že nám ide predovšetkým o e, zjednodušenie. Nesmieme e, teda v žiadnom prípade pripustiť, aby sa to v končnom dôsledku všetko ešte skomplikovalo. Bude si to vyžadovať podrobnú analýzu a jasné politické rozhodnutia parlamentu, teda v tom, čo by sme chceli dosiahnuť a potom ako. Nesmieme však e, nejako miešať politické aspekty a odborné aspekty, inak z toho nebude nič. Takže Úplne na záver ešte pán Tarant, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som, ak dovolíte, ponúknuť svoju odpoveď pánovi Obichtovi v tom, kam sa vlastne uberáme. Ja tu už cítim isté smerovanie v tom, že Európska komisia chce e, e, nižiť mieru kontroly a tiež obmedziť legislatívne právomoci parlamentu a rady. Z pohľadu DNA akékoľvek byrokracie je v podstate správny prístup, ale z pohľadu poslanca parlamentu je to samozrejme nesprávny prístup a ja e, vyzývam kolegov, aby sme spoločne namietali voči takýmto cieľom v tomto návrhu. Pán Ali. Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Mm, myslím si, že sa nachádzame v obrovskom mori dokumentov pani Gresle ako správodajkyňa podľa mňa je e, veľmi správne zvolenou osobou, pretože vie, o čo tu ide. Včera popoludní sme e, dostali 250 stranový dokument a je podľa mňa seriózne, že e, by sme všetci mali dostatok času si to podrobne preštudovať. Isté, že všetci by sme ocenili zjednodušenie pravidiel, ale ide predovšetkým o politickú otázku. Isté, že je potrebné e, pozrieť sa na veci e, pragmaticky. Menej pravidel by znamenalo menej chýb. Zároveň však nesmieme pripustiť, aby každý si mohol vyložiť pravidla tak, ako mu to práve vyhovuje. V prezentácii, ktorú sme si dnes vypočuli, sme si všimli snahu komisie presunúť zodpovednosti na členské štáty. Aj, aj už ďalší kolegovia sa e, k tomu vyjadrili, k tejto celej otázke e, spoločného riadenia, teda napríklad na štvrtej e, strane prezentácie sa spomína, že zodpovednosť za kontrolu bude mať členský štát, ale čo v prípade, že národná legislatíva je príliš reštriktívna? Bude to znamenať, že celý systém bude uzavretý, pretože V končnom dôsledku platí, že členské štáty čerpajú tieto prostriedky a ich využívajú a tie budú potrebovať aj jednoznačné politické signály, namiesto toho, aby sa presúvala zodpovednosť inám. Teda Komisia sa snaží preniesť zodpovednosť na členské štáty. Toto je dojem, ktorý som nadobudol z tohto celého. Myslím si, že um, je to nepripustné. To isté som vycítila z prezentácie. Nechápem, kto bude vyhodnocovať, či sú experti e, naozaj kompetentní e, v rozhodovaní o narokovateľnosti. A ďalšie rozhodnutia e, sa budú musieť podrobne zanalizovať. Isté, že v návrhu je mnoho pozitívneho. Z časových dôvodov však nemôžem všetko spomenúť. Na 13. Um, obrázku totiž mi nie je celkom jasné, ako presne chceme e, zaručiť, že občania budú súčasťou tohto procesu, či oni budú e, niesť zodpovednosť, či budú um, e, nezodpovednosť za niečo konkrétne. Ako teda presne si to komisia predstavuje? Pôjde o nejaké referendum nebude, alebo ako si to komisia predstavuje? Teda sú to podľa mňa zásadné otázky, ktoré je treba zodpovedať. A ďalej, 19. obrázok, e, tu sa mi návrh celkom páči. Aj tu ide o otázku dôveryhodnosti, spolahlivosti. V súvislosti s týmito jednotnými auditmi Údajne má vzniknúť zoznam splnomocnených organizácií, ktoré budú mať právo príjmať rozhodnutia. Tieto organizácie totiž by mali dodržiavať tie isté pravidlá. Teda pravidlá, ktoré platia aj e, v Európskej únie. Aj ostatní kolegovia sa už tomu vyjadrili. Aký politický prístup teda chceme zaujať k e, manažovaniu týchto prostriedkov v členských štátoch, na akom základe e, sa chceme um, orientovať na tieto prostriedky, na tieto fondy. Ďakujem. No, nebude to jednoduché, už eh, vidím, pretože v konečnom dôsledku Európska únia je inštitúcia, ktorá distribuje peniaze a ktorá by chcela distribuovať peniaze s istotou, že všetky základné princípy sú naozaj rešpektované. Všetky eh, kontroly, ktoré naozaj sú potrebné, tak, aby naše svedomie bolo v poriadku. Takže pripravujeme za každým pravidla, ďalšie pravidla, ďalšie pravidla a potom sa divíme, že toľko času to trvá, kým sa nejaké rozhodnutie príjme, alebo že ľudia, ktorí žiadajú o fondy, sú potom zúfalí a frustrovaní z toho, koľko eh, pravidel eh, je s tým spojených. A ja si eh, myslím, že ešte Počas Santerovej e, komisie e, e, sme mali možno k tomuto taký postup, ktorému sa ťažko dá niečo vyčítať a myslím, že tu máme istý, istý spor, istý, istý rozpor, v ktorom sa nachádzame a treba teda nejako veľmi vizionársky k tomu pristupovať, ale zároveň isté rizika musíme akceptovať a mať istú dôveru. Pretože v opačnom prípade tento problém nevyriešime. A je to teda podľa mňa skvelá aktivita, ak by som povedal, také pekné dobrodružstvo, ktoré spoločne zažijeme. A otázka tých fyzických osôb, aspoň ja to tak vnímam ako občan Francúzska, že v zásade, predsa rozlišujeme fyzické osoby a právnické osoby. Hej, právnické osoby to sú nejaké e, organizácie, spoločnosti, združenia a tak ďalej. O to tam ide. A pokiaľ ide o tú ďalšiu tému, tak nakoniec po obede dnes máme k tomu k workshop, to sú tie trust fondy. A e, vlastne tam sa dokážeme robiť to, čo rozpočet umožňuje. Čiže treba, pokiaľ je trust fondy, byť taký Ehm, taký skôr opatrný, pretože nemáme vždy kontrolu nad tým, čo sa deje mimo. Komisia vždy chce e, spraviť toho viac a viac, ale treba si niekedy povedať aj už stačí. E, ideme iba po to, lebo potom sa to celé e, rozširuje do nekonečna tie, tie ďalšie pravidla. O tom presne budeme hovoriť aj po obede. A ja si myslím, že to, čo sme si tu dnes ráno vypočuli, určite bolo inšpiratívne aj pre komisiu a pre pána Valbroka, ktorý uh, Eh, samozrejme sem prichádza eh, s dobrými úmyslami a hovorí, že eh, isté pokroky sa dajú ešte dosiahnuť, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby sme nepostupovali by sme nepostupovali takýmto príliš dramatickým spôsobom. Ďakujem pekne. Hovorí Európskej komisie. Boli tu povedané viaceré zaujímavé e, veci naozaj na jednej strane je tu kontrola, na druhej strane zjednodušovanie, a, teda ako to dať do nejakej správnej rovnováhy. A pre nás je dôležité to, že máme tu dopad na priame riadenie a nepriame riadenie nie zdieľané e, riadenie. Zdieľanie, riadenie tam vlastne implementácia programov sa ešte iba začala a nechceli sme to nejakým spôsobom narúšať. Hovoríme o implementácii v ďalších generáciách programov, takže e, neutočíme tu v úvodzovkách na vzdielané riadenie. Keď e, nejakú úroveň ostraňujeme, ako už bolo povedané, tak ostraňujeme dodatočné európske úrovne. Nechceme harmonizovať členské štáty, na to vlastne právo ani nemáme. A potom pokiaľ ide o tie sektorálne e, zmeny, Povedali tu viacerí, že by sme mali byť ambicioznejší a tieto veci sa tiež budú meniť v rámci ďalšej, ďalšieho toho dohodnutého rámca. My nemôžeme to ešte prepájať na hlavné návrhy zjednodušovania, zjednodušovania v rámci tohto nariadenia. sponzorovanie. E, my nenavrhujeme nič šokujúce, to sú bežné osvedčené postupy medzinárodne aj na úrovni národných e, alebo teda členských štátov. Musíme e, rešpektovať princípy proporčnosti, nediskriminácie, transparentnosti, e, nekonfliktu záujmov a istého, istého mať tam treba aj istý register sponzorov. A preto E, samozrejme, o týchto veciach ešte môžeme diskutovať, ale myslím, že je dôležité, aby e, toto bolo jasne povedané, aké sú tam princípy. Potom e, budovy, nehnuteľnosti, tam nenavrhujeme nejakú veľkú zmenu, iba dávame konkrétnu otázku. Je normálne, že je ľahšie mať požičku pre komisiu, než na novo používať produkt alebo teda výsledok z predaja E, nejakých budov. Čiže e, napríklad teraz komisia nemôže, nemôže použiť peniaze z predaja budov, ale musí si e, vypýtať pôžičku, čo podľa nás nedáva finančný zmysel. O tejto téme sme chceli tiež rozprávať s parlamentom a je tu prísna kontrola, pokiaľ ide o e, politiku predávania budov zo strany komisie, teda že tam musí súhlasiť s tým aj rada, aj parlament. A pokiaľ ide o jednotný audit samozrejme ten nie je len tak zo vzduchu, je to v kontexte e, toho, kde máme naozaj e, poriadne kontrolovanie politík a pravidel, ktoré sú aplikované inými organizáciami, pretože sme si e, uzavreli pod takom, takéto hlboké kontrole, že teda môžeme sa spolahnuť na túto organizáciu, tak potom e, robíme takýto jednotný audit, ale nie je to ex officio aplikované na hoci koho, musíme mať najprv vyhodnotenie e, daného medzinárodného partnera pokiaľ ide o transparentnosť a znižovanie transparentnosti, k tomu sa e, vlastne som sa e, e, vyjadroval v tej druhej časti mojej prezentácie, tam nie je nejaké znižovanie reportovania alebo iných vecí, možno tak vyzerá, ale nie je to tak. Implementácia. Používame slovo implementácia, pretože je to takto uvedené v zmluvách. Komisia implementuje rozpočet, tak je to v zmluve napísané. Čiže nechceli sme tam dávať výrazy ako delegované riadenie, pretože niektorí naši partneri to vnímali nesprávne a mali pocit, že nie sú e, teda v pozícii partnerov, ale v nejakej akoby nižšej pozícii voči nám. Čiže implementujeme to a buď e, samostatne my, alebo s nejakými partnermi. Čiže nie je to nejaké ustúpenie zo strany komisie, pokiaľ ide o naše zodpovednosti, alebo zodpovednosť, ktorú máme E, pokiaľ ide napríklad o absolutórium, ktoré my e, si za každým v odzokách vypýtame. A potom, pokiaľ ide o konzultácie e, s občanmi, je to jednoduchá konzultácia, nie je to žiadne referendum, je to iba otázka, čo naši občania preferujú. A potom je to úloha zodpovedného orgánu, či už členského štátu alebo na komisii, aby boli zohľadnené odpovede občanov. Trastové fondy reportovanie alebo výkazníctvo, e, na to zodpoviem v rámci mojej prezentácie, pretože to je vlastne v tej druhej časti prezentácie, e, čiže teraz by som rovno prešiel k tej druhej časti prezentácii. Ale pokiaľ je všeobecný signál e, spravodajcu, teda, že niekedy, spravodajkyne, že niekedy je ťažké to odsledovať, tak my spoločne s radou pripravím prezentáciu tabuliek, kde bude jasne povedané, ako to situácia v jednotlivých bodoch vyzerá a E, boli tam začlenené e, viaceré e, relevantnejšie, boli tie menej relevantné, tie sú ponechané už na usmernenie zo strany komisie, ale to tiež spadá pod vnútorné pravidlá, takže bude to povinne takto riešené v rámci komisie a tým pádom tieto objemy budú naďalej e, takým spôsobom získavané. A spoliame sa na ostatné e, inštitúcie, že tie tiež nejakým spôsobom k tomu e, budú pristupovať ekvivalentne. Čiže Takáto rovnováha je tam nastavená, ale zároveň to budeme preberať od kapitoly ku kapitole, pretože takto sa to uh, vlastne takto dáva zmysel aj zo strany spravodajky. Takže ďakujem pekne. Čiže teraz by sme prešli na druhú časť prezentácie. Nech sa páči. To už spomenali viacerí, e, alebo spomínali viacerí členovia tohto výboru a ide tu o ochotu mať lepšiu interoperabilitu jednotlivých finančných nástrojov. E, dnes máme štrukturálne fondy, e, máme FC, máme finančné nástroje a nie vždy je ľahké navzájom ich kombinovať a naozaj vnímame, že túto kombináciu by sme mali e, umožniť, uľahčiť, to si od nás e, nakoniec aj pýta trh a chceme takto postupovať aj my. Čo presne navrhujeme? Využiť čo možno najviac e, buď jednotné pravidla, alebo pravidla, ktoré budú koherentné. Pozrieme sa na konkrétne e, príklady, aby ste si vedeli spraviť predstavu toho, čo navrhujeme. Čiže buď kombinujeme finančné nástroje a potom bude jasné, že finančné, e, teda pravidla finančných nástrojov budeme aplikovať a to preto, lebo e, pravidla pre granty tie sú e, nastavené pre ľudí, ktorých až tak veľmi detálne nepoznáte. Pokiaľ je priame riadenie, tam viete veľmi dobre všetky informácie o tých partnerov. Čiže v tom prípade nemusíte ísť podľa pravidel o grantoch, pretože tie sú nastavené pre všetkých, kto sa hlásia. Keď skombinujeme FC a ESIF to je veľmi dôležité. My sme navrhli modifikovanie pravidel k štruktúrálnym fondom, aby sme ich spravili kombinovateľné s ESIF. Čiže sú tam ďalej pravidlá k štruktúrálnym fondom, ale sú koherentné s EFSI. A e, kombinácia tým pádom je možná. V každom prípade vieme povedať, že budeme mať teda koherentné pravidla a v niektorých prípadoch jednotné pravidla jeden súbor pravidel. Ale nie je možné, keď my hovoríme o fondoch ESIF, že to už nie sú e, fondy členských štátov, pretože tie sú naďalej zodpovedné za využívanie týchto fondov. Pozrieme sa na konkrétne príklady. E, presne v prípade kombinácie vlastných zdrojov EIBEIF, príspevkov FC a fondov ESI. Momentálne, hoci je to potrebné, je to ťažko e, v realite možné, lebo to znamená, že treba aplikovať tri sady rôznych pravidiel. Niektoré sa týkajú FC, niektoré SI a niektoré EIB. A v budúcnosti navrhujeme to takto. Zmenili sme fondy ESI, dali sme preč všetky také kritické miesta, ktoré tam boli, ktoré bránili kombinácii s FC a tie pravidla sú tiež teda kompatibilné teraz a už tie pravidla sú koherentné. Nie sú to iba jedny pravidla, jeden súbor pravidiel, pretože naďalej členské štáty sú zodpovedné za používanie týchto fondov, ale tie pravidlá CPR pre členské štáty boli derogované, bola tam daná výnimka e, v rámci súladu s druhou časťou tohto návrhu, tak aby ESI e, túto, tento príspevok umožnila. A potom, ako dobre viete, pán predseda, E, ako to je v tomto prípade s jednotlivými aktérmi. Tam sme navrhli viaceré e, e, nástroje, tzv. flexibility vankúšik a takisto rýchlejšie platby tých fondov Solidarity a globalizácie a tak ďalej. A takisto sme E, tam navrhli ďalšie body, o ktorých budeme hovoriť dnes po obede, pokiaľ ide o zjednotenie pod jeden ramec transparentnosti jednotlivých aktivít v oblasti finančných nástrojov, rozpočtových záruk a multilaterálnej finančnej asistencie alebo pomoci a to je teda nový bod číslo 10. Pozrieme sa teraz na flexibilitu. Jeden návrh, ktorý sme navrhli a ktorý vygeneroval veľa pripomienok, je možnosť pre členské štáty ak sú nejaké problémy pri implementácii národnej obálky štrukturálnych fondov, aby vznikol, aby bola možnosť transferu tohto smeru na komisiu a tým e, pádom namiesto zdieľaného riadenia by sme mali priame alebo nepriame riadenie a to by bolo vtedy, ak sa tak rozhodne členský štát. A pokiaľ e, to tak bude možné, bude sa to implementovať v prípade konkrétneho projektu na území daného členského štátu. Takže dajme si konkrétny príklad. Bol program, kde sa peniaze mali e, vynaložiť na podporu malých stredných podnikov. V danom členskom štáte prípadne ten program e, nedosahuje pokrok. E, vieme, že treba niektoré veci odfinancovať, napríklad v rámci COSME, nejaké projekty malých a stredných podnikov na území daného členského štátu a namiesto toho, aby členský štát prišiel tieto peniaze, nevyužil ich, zoberie tieto financie, posunie ich e, komisii, aby tá ich v rámci programu COSME mohla e, použiť v prospech malých podnikov na území daného členského štátu. Čiže naozaj je to čo možno najlepšie využitie financií a zabraňovanie tomu, aby financie boli ne, alebo aby zostali nevyužité v danom členskom štáte. Potom flexibilita tá rýchlejšia mobilizácia EU, SF, EGF. E, tieto nástroje dobre poznáte, máme tam e, vlastne taký dvojitý e, proces, najprv rozhodnutie o mobilizácii a potom ten náhradný rozpočet, pardon, opravný rozpočet a v tom prípade takisto môžete dať povolenie komisii, aby vykonala takýto E, prevod, e, pretože to vlastne iba implementácia rozhodnutia, ktoré ste už prijali v rámci mobilizácie. A rovnaký postup v prípade Európskeho globalizačného fondu, ako náhle máte povolenie pre mobilizáciu daného nástroja, tak transfer a e, bude považovaný za realizovaný alebo realizovateľný. To znamená, že v praxi e, bude dochádzať k rýchlejšiemu vyplácaniu fondov v prípade e, situácií, kde došlo k nejakej e, prírodnej katastrofe a tak ďalej. Alebo teda v tomto druhom prípade e, zatváraniu nejakých tovarní a tak ďalej. Trust fondy, e, aby sme si dobre rozumeli, nemá to byť nejaký normálny politický nástroj na implementovanie normálnej politiky, takéto trustové fondy. To v žiadnom prípade nie iba hovoríme, že najnovšia migračná kríza ukázala, že sú isté limity mm, našich aktivít a pokiaľ nie je e, možné e, bežnými postupmi riešiť interné aj externé dôsledky takéto migračnej krízy. Aké sú tie e, dôsledky teraz? Môžeme napríklad hovoriť o podpore eh, migrantov eh, po hranice. Ako náhle už eh, sú za hranicami, tak nemôžete používať tie isté peniaze z rastového fondu. Tam už nie je možné tú istú podporu poskytovať. Takže je to komplikovaná situácia. My jediné, čo chceme, aby bolo dané povolenie na zahrnutie sem aj interných dôsledkov externých kríz. Ako viete, ak fondy sú presunuté do trust fondu z externých politik, tak potom sa k tomu môžete vyjadriť a máte v tom prípade aj plné e, reportovanie, plnú transparentnosť, pretože ako náhle komisia nejaké fondy e, správuje, tak uvidíte, čo sa s nimi robilo v rámci absolutória, v rámci toho procesu absolutória. Čiže väčšia transparentnosť pre vás. A navrhli sme takisto aj zvýšenie práv alebo posilnenia práv eh, parlamentu, pokiaľ ide vytváranie pokiaľ ide o vytváranie eh, trastových fondov. Pokiaľ ide o to streamlinované eh, reportovanie, tam nedochádza k nejakej strate informácií, tieto informácie zdáme všetky dokopy a nejakým zmysluplným spôsobom ich dáme tým bodom alebo momentom, kedy ich vy potrebujete mať a to je absolutorium a ešte predtým návrh rozpočtu. Čiže toto všetko sa dáva dokopy, tieto informácie tak, aby boli zmysluplne štrukturované, aby ste sa vy na to mohli e, pozrieť, aby ste si mohli prepojiť tie informácie a prepojiť e, jednotlivé navrhované body. Čiže čo tu navrhujeme? finančné nástroje na európskej úrovni. V budúcnosti to bude iba jedna správa, teraz sú to tri. Odhady od orgánov, agentúr, momentálne na to sú potrebné dva dokumenty, v budúcnosti by bol jeden dokument, ďalej e, správa o implementácii rozpočtu, e, teraz sú to aj mesačné aj štvrťročné správy, mesačné správy si necháme aj do budúcna, takže nebudeme mať menej informácií a tie štvrťročné by sme zrušili. Ale teda žiadna informácia sa takýmto spôsobom nestratí. A potom, pokiaľ ide o výkon, dnes máme k tomu správu aj k 318, aj tú syntetickú správu, potom by to bola už iba jedna. Teraz to uzatvorím. Znamená to všetko, že nechceme znižovať eh, alebo obmedzovať kvalitné finančné riadenie, to v žiadnom prípade nie. Ako príklad tejto našej ochoty alebo tohto odhodlania e, zvorazňujeme, že chceme bojovať alebo posilniť boj proti podvodom a nesúladom podporujeme tam včasné detekovanie a systém, a teda systém včasného detekovania a vylúčenia, to je ten EDES, bojujeme proti e, úniku e, daňových zdrojov a takisto aj posilňujeme pravidla, pokiaľ je konflikt záujmov v prípade členských štátov. Chceme vás teda poprosiť, aby ste nám umožnili presvedčiť vás o tom, že toto je správne, e, to sú správne kroky do budúcna. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto prezentáciu, pán kolega. Tým pádom sme si vypočuli e, všetky návrhy, ktoré sa nachádzajú v návrhu nariadenia. Chcem sa pýtať, či pani Gresle E, tiež sa chce k tomu niečo vyjadriť, niečo doplniť, zhrnúť to, alebo čokoľvek povedať k tejto prezentácii komisie. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Ja viem, že je to zložitá úloha. Áno, čo sa týka určovania trastových fondov, je to samozrejme závislé od všeobecného mm, povolenia a samozrejme musíme aj tieto presuny eh, migrácie obmedziť. <clears throat> Áno, samozrejme. Nesmieme stratiť prehľad eh, o tom, aký je dopad týchto opatrení. A to, eh, čo vy navrhujete, nie je prehľadné vo svojich dopadoch, ak napríklad granty ide e, v súbehu s, finančného, e, s finančnými nástrojmi. Potom to považujem za oslabenie e, finan, finančného riadenia. Vidíme, ak málo prehľadné už v súčasnosti sú finančné nástroje, takže z môjho pohľadu je to závažná chyba. Potom musím povedať, že máte odhad budúcnosti, ktorý je veľmi a Hovoríte, že spolufinancovanie bude eh, zachované, ale však kto bude eh, hovoriť, že tieto hranice sú eh, dodržané. Ma, no, hovorili sme o tom, že máme pravidla na všetko, avšak ťažko hodnotiť tieto hranice, keď nikto nemá prehľad o tom, kde tieto hranice vlastne sú. Pretože to nepripustím, pretože sme príliš dlho e, pracovali na tom, aby sme hovorili o tom, čo je možné. Flexibilitu e, samozrejme potrebujeme, potrebujeme zjednodušenie, avšak e, nie je to, nie je to zjednodušenie pre tých, ktorí veľmi dobre vedeli, ako siahnuť na peniaze verejných poplatníkov, daňových poplatníkov. Mm, a z tohto dôvodu musíme hovoriť aj s ostatnými výbormi, pretože tieto otázky by som s odstupom radu videla ako napríklad nepriamy manažment pre priamy management pre všetky stupne, kde e, vynakladáme prostriedky e, aby sme si boli istí, že tieto, tieto návrhy sú realizovateľné. E, zdá sa, že členské štáty už otvárajú eh, šampacké, pretože sme mali eh, eh, problémy so štrukturálnymi fondami, ktoré napravenie jedného problému spôsobilo problémy inde. Vždy sme sa snažili obmedziť tieto prepady, avšak teraz, keď to takýmto spôsobom otvoríme, a povieme im, že môžete si robiť vlastne čo chcete, potom sa dopustíme naozaj chyby a preto potrebujeme jednoducho záruky. Ja sa e, cítim, že aj e, dvor audi- auditorov dodá svoj, svoje stanovisko, pretože nám v tomto musí e, pomôcť, aby sme objasnili niektoré záležitosti a odporučiť nám, ako sa vysporiadať s niektorými záležitostiami. Bohužiaľ, e, nemáme dosť času. My odovzdávame našu správu 9. marca. Takže ďakujem veľmi pekne. Euh, e, čo sa týka e, časového plánu, keďže nemáme vlastné zdroje, všetky prostriedky poskytujú členské štáty, tak e, v podstate členské štáty očakávajú, že dostanú k svojim prostriedkom späť. Tento rozpočet je rozpočet v podstate E, spätného návratu, teda snažme sa e, nespojiť to s príliš zložitými pravidlami. Pán Ashworth, chcete sa ešte vy vyjadriť ako spoluspravodajca? Áno, veľmi stručne, pán predseda. Iba niekoľko bodov, ktoré som chcel spomenúť. Myslím si osobne, že chceme ubezpečiť e, komisiu, že samozrejme podporujeme to, čo sa tu snažil predložiť a samozrejme hľadáme ale aj záruky. A samozrejme vítame niektoré ich inovatívne návrhy, avšak e, z môjho pohľadu potrebujem e, záruky, predovšetkým e, záruky kontroly, ktoré budú zavedené s novými opatreniami, ako napríklad v prípade jednorázových platieb a paušálnych platieb kde komisia hovorí, že prebehli konzultácie s partnermi a partneri e, povedali, že to je e, pomerne vysokorizikové, e, vysokoriziková oblasť. A opäť o tom budeme hovoriť teraz po obede. Nie je to o tom, že zamietame tieto návrhy, avšak musíme vedieť viac a bližšie, aká je povaha kontrol e, a kontrolných mechanizmov, ktoré zavádzame. A máme určité aj pochybnosti, ktoré sa týkajú FC a ESHIF a finančných nástrojov. Ale pamätám si veľmi konkrétne, keď eh, boli predložená EFSA. Toto nebol, nebolo rozšírenie štrukturálnych fondov. EFSI eh, sa mala vysporiadať eh, s novými výzvami a s rizikovejšími formami investíciami. Avšak toto, e, o tieto opatrenia, ktoré sú v súčasnosti predkladané, vnímam iba ako rozšírenie súčasnej e, situácie. E, FC nesmie byť zriedené, že to má byť iba nejaké rozšírenie rozpočtu. Komisia završila svoj príspevok streamlinovaným reportingom a myslím si, že to je správne. Pán Pirinsky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne čo sa týka vzťahu FC a štrukturálnych fondov. Ja by som naozaj vyzval komisiu, aby si premyslela to odôvodnenie, ktoré sme si práve vypočuli ohľadom pravidel štrukturálneho. E, štrukturálnych fondov, ktoré majú byť prispôsobené pravidlám EFSI, pretože to je to, čo trh chce. Ako ste povedali, rozpočet e, je redistribúcia finančných prostriedkov. Nemá slúžiť predovšetkým v koheznej časti trhu. Má naopak e, plniť cieľe v oblasti kohezie, znižovania rozdielov a riešiť teritoriálne a územné disparity. Je absolútne nezmyselné povedať, že všetky e, tieto investície, ktoré sú programované vo e, viacročných rámcoch, sa zrazu adaptujú. V tom, čo povedal pán Ashworth, aby sa kryli vysokorizikové investície e, projekt po projekte. Ja v tom nevidím zmysel. A po druhé je tu implementácia a správa. Počuli sme, že zmluvy hovoria o implementácii, preto potrebujeme revidovaný text finančného manažmentu. Avšak zástupca komisie používal slovo manažment napriek celou prezentáciou. Je to predsa otázka manažmentu na to, aby sme mohli implementovať očakávania zo zmluv. A keď hovorím o implementácii, musíme hovoriť o dobrom e, finančné, dobrej finančnej implementácii namiesto dobrého e, finančného manažmentu. Myslím si, že to tak nefunguje. Ako teraz iste viete, máme plnú právomoc hovoriť o prílohe TRA. Napriek tomu, že tieto prostriedky sú spravované komisie, tie sú oddelené od prostriedkov Európskeho rozpočtu a EDF a tým pádom dodržujú svoje vlastné osobité pravidlá s ohľadom na komisiu a iných e, prispievateľov, čo sa týka dostatočnosti e, finančných e, prostriedkov. Musíme mať trastový fond, pretože v rozpočte nie je dostatok potom sa môžeme stať svedkami toho, že tieto, tieto fondy budú očerpávať rozpočtové prostriedky. Ak si zoberete Africký trastový fond, tá celková miera je 1 miliarda 980 miliónov a pritom z toho eh, rozpočte, rozpočet dal 1 miliardu 889 miliónov a e, rozpočty členských e, krajín 34 miliónov. Takže rozhodujeme sa e, o tom, kde je tá najpalčivejšia potreba a mobilizujeme finančné potreba a z rozpočtu dáme peniaze na účet, kde nevieme, čo sa s nimi deje. To je absolútne nerozumné. Euh, Ďakujeme pekne, pán Olbricht. <coughs> Just, just follow the uh, former speaker. Aby som nadviazal na predrečníka. Toto je spôsob, uh, ako to funguje. A to nie je náhoda. To je logika systému. Takže nemyslím si, že toto je nejaké náhodné. Ide o to, aby sa zmenila charakter financovania EÚ nehovoríme o technických záležitostiach, hovoríme o celkovej zmene filozofie. Presúvame peniaze z rozpočtu do iných nástrojov. A to je o to, o čom budeme hovoriť na polbedňašom stretnutí. Takže objasním vám jednu vec. Absolutne súhlasím s predrečníkom, že FC bola na začiatku absolútne odlišná od e, e, štruktúrálnych fondov. To bola tá základná myšlienka. Teraz čo navrhujeme, je to, a to je absolútne pravda, a chcel by som zdôrazniť e, dôležitosť poznámok komisie, sú iné e, požiadavky na FC a sú iné požiadavky v ESHIF. E, tieto je jednoduchšie dostať peniaze z FC, ako dostať zo štrukturálnych fondov. Takže zaznamená, presun projektov z EŠIFu do EFSI. E, sú to vysoko rizikové projekty, ako cesty. Cesty sú veľmi rizikový projekt, sú veľmi inovatívne. Avšak aj teraz zaznamenávam ich prechod z EŠIFu do EFSI ale môžeme si povedať, že sú tu aj odôvodnené e, príklady, ako peniaze pre malé a stredné podniky, ktoré sme presunuli z EŠIFu do EFSI, ale musíme si povedať, e, e, či táto zmena je trvalá alebo, alebo iba dočasná. Takže keď budeme presúvať prostriedky z Ešifu do EFSI, tak potom sa tieto, penie, tieto peniaze sa alokujú rýchlejšie. Mali by sme z tohto urobiť trend, ktorý by bol stabilný a dlhodobý. Možno som to nepochopil, ale toto je niečo, čo vyzerá ako stratégia exitu. Vous voyez bien comment est né le, le Fonds européen d'investissement. Fond FC vznikol tak, že pán Juncker nastúpil do funkcie predsedu komisie, zistilo sa, že už 10 rokov je nedostatok investícií a preto sa spustil tento fond, keďže neboli prostriedky v rozpočte, spustil sa tento nástroj. na spustenie pakového efektu v investíciách. Nechcelo sa zasahovať do štruktúrnych fondov, to má totiž v správe um, úroveň členských štátov, nechcelo sa zasahovať do výzročného finančného rámca. A v podstate 80 sa vyčlenilo na SPP a tiež na štrukturálne fondy, teda kohezné fondy. A na toto sa nebude siahať, pretože každý členský štát sa dostane k svojim prostriedkom a členské štáty musia si overiť, či naozaj sa k svojim prostriedkom dostali. Sme v podstate na úrovni e, nuly v rozpočte. Teda Chceli sme hľadať peniaze e, v nadnárodnej úrovni, teda Horizon 2020 Connecting Europe Facility, aby sme mali aspoň nejaký štartovací e, kapitál, aby sme 21 e, miliard a potom 5 miliard z Európskej investičnej banky a potom 16 miliard z rozpočtu krát 3 to je 63. A tí, ktorí si budú počtovať, musia to ešte späť násobiť, ak si z toho chcú čerpať nejaké zisky. Ja chápem pod zjednodušovaním niečo iné. Často totiž sa zaoberáme um, rôznymi okrajovými um, dokumentami. Dajme tomu um, situácii, kde sa žiada dotácia pre uh, región. Um, Región požiadal takúto podporu, 50 hodín vyplňali žiadosť, zaslali ju komisii a potom odpoveď bola taká, že ste um, získali 50 bodov zo 100, ale hranica bola stanovená na 65 zo 100. Teda žiaľ, neúspeli ste. E, išlo o niekoľko tisíc eur, naozaj to stálo za to e, e, prechádzať celou toto procedúrou. Nebolo by jednoduchšie vyplatiť tých niekoľko tisíc eur a nemieňať tie prostriedky inde. E, dajme tomu platiť 12 eur za fľašu coca coli a orientovať sa na väčšie sumy pri takýchto zložitých procedúrach, eh, pretože to príliš zaťažuje nás, administratívne celú Európsku úniu, ale tiež to eh, nerobí eh, dobrý dojem Európskej únie. Oni sa totiž snažili, tento región vynaložil všetko svoje úsilie, získali však iba 50 bodov, ale potrebovali 64 alebo 65. Myslím si, že v niektorých prípadoch teda by bolo lepšie nezastahovať do niektorých vecí, pretože lepšie fungujú na e, národnej úrovni. Dajme tomu, keď chceme e, zasahovať do fungovania malých stredných podnikov z európskej úrovni, tak je to veľmi zložité. Musíme si aj my politici uvedomiť, že nemôžeme robiť všetko, nemôžeme zasahovať do všetkého, pretože e, niektoré veci spadajú do subsidiarity. Je tu aj v tomto prípade riziko, že vyvoláme nádej, ktoré nedokážeme splniť. Um, alebo si môžeme povedať, že vytvorí to pracovné miesta, dajme tomu v audite, v rôznych kontrolných orgánoch, um, že to v podstate systém oživí, aj keď zjednodušenie sa nedostaví. Myslím si, že uh, tie menšie programy sú problémovejšie. Buď um, sa zbavíme, alebo to nemusíme nejako inak poňať. Tam sú totiž administratívne náklady obrovské. Uh, Často nejde ani o skutočné chyby, a ide skôr o nedorozumenia. Pán Van Broek, to, čo ste nám predložili, je veľmi zaujímavé, veľmi slubne to vyzerá, ale bude si to vyžadovať úsilie od vás aj od nás. Isté, že vy um, máte pokušenie povedať si, že um, chceme um, pritiahnuť opasky, ale takto sa nám to nepodarí vyriešiť. Teda snažíme sa o zjednodušenie Máme 780 rôznych úloh. Teda je to popísané na 780 stranách. Ja by som vám dal za úlohu zhrnúť to do desiatich strán. Dajme tomu, pani Beres eh, sa chystá vypracovať rozpočet o, o rozpočte pre eurozónu a chce to zhrnúť do troch strán. Spravidlá eh, však správy eh, tu v Európskom parlamente uh, E, ktoré dostávame, majú 40-50 strán o rozpočte, je to nezrozumiteľné, nečitateľné, nikto v podstate to nedokáže pochopiť. Musíme si uvedomiť, v čom je pridaná hodnota Európskej únie. A tiež schopnosť e, osloviť občana. Keď povieme e, európskym inštitúciám, že majú nadviazať kontakt s európskymi občanmi, tak vyvíjajú tlak viac na predsedov vlád, prezidentov, um, ale to je neefektívna cesta. Tí sú totiž vystavení iným tlakom. V tomto funkčnom období, v tejto druhej časti funkčného obdobia sa chceme zamerať teda na tieto lepšie, efektívnejšie riešenia. Pán Fan Brok, chcete ešte uzavrieť túto časť? Nech sa páči. A potom tam je slovo ešte spravodajkyne. Ďakujem pekne. Nechcem to nejako uzatvárať. Chcel by som len odpovedať na niekoľko eh, posledných vystúpení, eh, čo sa týka eh, expertov a rizika. Týchto expertov budeme vyberať takým istým spôsobom, ako sa vyberajú experti v oblasti výskumu, teda obrátime sa na odborníkov v danej oblasti, ktorí majú uznanie, e, bude to výber, ktorý bude transparentný a budeme vychádzať z registra, ktorý bude verejne dostupný, teda transparentnosť e, bude e, vysoko na zozname našich priorít. Nevidíme tu nejaké možno to drhle. Čo sa týka rozlišovania medzi ESHIF a FC, aj tu vznikne pre členské štáty možnosť presúvať prostriedky z národných programov, dajme tomu a programom COSMI. Toto eh, je otvorením dverí. My netvrdíme, že eh, toto je jediný a hlavný spôsob, eh, ako zasiť plnenie pravidel v štruktúrnych fondoch. My chceme zvýšiť prístupnosť, dostupnosť, chceme, aby tieto fondy boli čo najvyužiteľnejšie. Tieto dve možnosti sa zaktivujú iba, ak členské štáty o tom rozhodnú. Ako teda môžeme najlepšie chrániť členské štáty a ich národné prostriedky. Snažíme sa teda eh, vnímať potenciál tohto eh, procesu. My to nenavrhujeme ako hlavný politický nástroj. V niektorých oblastiach eh, ešte v IFC sa dajú skombinovať. Toto sú národné platformy, ktoré vznikajú Tie majú za cieľ prijímať príspevky členských štátov v konkrétnych oblastiach, kde bude možné zaistiť e, pridanú hodnotu konkrétnej oblasti v konkrétnom členskom štáte. Rozhodne to však nie je hlavný nástroj e, plnenia politických priorit ďalej, čo sa týka trastových fondov EÚ. Ja si nespomínam, že by som povedal, že sú súčasťou európskeho rozpočtu. Povedal som, a to môžem potvrdiť, že Interný audit e, komisie má na starosti transfery a komisia je plne zodpovedná za spravovanie trestových fondov, že dostanete e, e, podrobné správy a dostanú sa k vám v správnom, času. To, v správnom čase. Toto som presne povedal. A tiež akékoľvek prostriedky, ktoré pochádzajú z komunitárnych programov, ktoré sa vložia do trastových fondov, tiež budú podrobené pokladnej analýze vo vytváraní trastových fondov. E, chceme byť už zapojení, chceme sa tiež e, aktivnejšie podielať na spravovaní týchto fondov, e, napríklad aj v prípade fondu Kotaky s Tureckom. O tomto ešte budeme mohli diskutovať aj dnes popoludní. Snažíme sa o najvyšší multiplikačný efekt v každom prípade aj u týchto trastových fondov. Ďakujeme pekne. A ako sa teda dá zmerať vplyv? Podľa akých ukazovateľov? pani predsedníčka a spoluspravodajkyňa za výbor konto. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať za diskusiu aj kolegom. Myslím si, že bolo dôležité vypočuť si názory aj ostatných kolegov. Chcem sa poďakovať aj komisii. Budeme sa snažiť um, urobiť z toho čo najviac, uh, najmä keď nás tak žiadate o svoju podporu o podporu. 9. marca bude správa hotová. V každom prípade e, chceme vyzvať všetkých tieňových spravodajcov a ostatných všetkých kolegov, ktorých táto problematika zaujíma, aby e, boli v úzkom kontakte e, výbor pre rozpočtovú kontrolu. Tiež chce zorganizovať seminár, kde chceme prejednať niektoré hlavné otázky postaráme sa o to, aby boli kolegovia prizvaní. Som rada, že a je otázky dvojitého členstva, dajme tomu, sa dnes e, doriešili. E, ďakujem pekne ešte raz a budeme naďalej v kontakte. Ďakujeme, pán Ashworth sa nechce vyjadriť, dobre. Takže myslím, že týmto sa púšťame do e, mimoriadne konštruktívnej veľkej výzvy, čo sa týka odborných aspektov. Je to mimoriadne politická téma, Naozaj, predovšetkým politická, z politického hľadiska si musíme uzrejmiť, čo presne chceme a musíme prestať robiť neustále opak eh, toho, čo chceme. Musíme sa eh, nechať riadiť pragmatizmom a nesmieme eh, urobiť žiadne rozhodnutia bez istoty, bez uistenia sa ehm, ale musíme si uvedomiť, že niekedy je potrebné prijať aj istú mieru rizika. Želám vám e, všetkým do nového roka, do roka 2017 veľa šťastia, aby každý den deň bol plodný, úspešný. Týmto prerušujem našu schôdzu. O 15. hodine pokračujeme v práci. E, máme na programe seminár o rozpočtových galaxiách.